Il Presidente. Care colleghe, e cari colleghi. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán komisár, otváram dnešné zasadnutie. Prvým bodom na dnešnom programe je Vyhlásenie komisie k vypuknutiu ochorenia vyvolaného baktériou EHK. Ja by som chcel hneď teraz dať eh, pánovi komisárovi Dalimu slovo na 5 minút. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj všetkým vám za túto príležitosť, eh, vďaka ktorej vás môžem informovať o najnovšom vývoji prepuknutia eh, ochorení spôsobených baktériou E. coli. Ja um, musím vyjadriť lútosť nad škodami, ktoré e, toto e, prepuknutie spôsobilo e, európskym občanom a chcel by som vyjadriť úprimnú, úprimnú sústrať, sústrasť pozostalým obetí. Situácia sa ešte stále vyvíja. V súčasnosti máme zaznamenaných zhruba 1600 prípadov E. coli s produkciou toxínu a vo vážnom ohrození sa nachádza 661 ľudí. Podľa najnovších správ spôsobila táto choroba 21 úmrtí v Nemecku a jedno úmrtie v Švajčiarsku. Švajčiarsko e, tiež hlási 15 prípadov e, nového nakazenia a Spojené štáty 4 Epidemiologicky sa centrum, centrum ochorenia nachádza v Hamburgu a všetky ostatné prípady mimo Nemecka sa týkajú buď e, nemeckých štátnych občanov, ktorí odcestovali, alebo oso, osôb, ktoré navštívili túto časť Nemecka, teda okolie Hamburgu. Takže otázka teraz je, čo robí Európska komisia na zvládnutie a, e, a, e, tejto epidémie. My sme v prvom rade aktivovali všetky naše mechanizmy a siete, a, ktoré Ehm, slúžia na včasnú výmenu informácií a umožňujú aktuálnu analýzu situácie. Komisia ehm, sa stretáva takmer každý deň s orgánmi zodpovednými za hygienu a verejné zdravie a opatrenia, ehm, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia a liečbe postihnutých sa prerokúvajú veľmi pravidelne. Veľmi dobrým základom na výmenu týchto informácií je existujúci systém. A ďalej sme požiadali Európske centrum pre prevenciu ochor, eh, ochorení o analýzu rizik, ktorá je aktualizovaná pravidelne. Eh, v súčasnosti existuje nová definícia eh, prípadov, ktorá umožňuje všetkým členským štátom postupovať rovnako a e, zbierajú sa informácie, teda ECDC zbiera informácie o ochoreniach prostredníctvom štandardizovaného formulára. Spolu s Európskou agentúrou pre bezpečnosť potravín ECDC vypracúva odporúčania pre verejnosť, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na stránke komisie vo všetkých čl- e, jazykoch členských štátov únie. A my sme požiadali, aby ECDC e, podporila výmenu najlepších postupov v liečbe. No a bezpečnostné, eh, laboratórium pre bezpečnosť potravín v Ríme vypracovalo metódu, ktorá skracuje analýzu um, prítomnosti baktérie E. v potravinách zo 6 dní na 2 dní, na 48 hodín. A rád, rád by som tu zdôraznil aj to, že vnímanie tohto prípadu verejnosti je veľmi dôležité a preto komisia informuje o tomto prípade veľmi pravidelne a eh, Deli sa informácie s príslušnými hygienickými orgánmi a orgánmi pre bezpečnosť potravy na úrovni členských štátov a snažíme sa zvládať túto epidémiu takýmto spôsobom. A ja by som chcel apelovať na poslankyňa a poslancov tohto parlamentu, aby nás podporili a e, aby komunikovali s verejnosťou a snažili sa e, zmenšiť ten strach, ktorý momentálne panuje. Ja by som chcel e, povedať, že komisia spolupracuje so všetkými agentúrami, ministerstvami verejného zdravia, na zvládnutí eh, tejto epidémie. A my by sme chceli um, podporiť aj hĺbkové vyšetrovanie, eh, ktoré má nájsť eh, centrum tohto, tejto choroby. A ja som včera požiadal nemeckých expertov, aby sa snažili identifikovať, odkiaľ sa táto choroba šíri, aby ju bolo možné obmedziť. No a tiež e, som požiadal, aby došlo k rýchlemu riešeniu zdrojov kontaminácie. Nemecké orgány akceptovali návrh komisie, e, ktorá e, navrhla vyslať epidemiologických expertov do Nemecka z komisie EFSA a ECDC. 5. júna v nedelu títo experti e, začali svoju misiu v Nemecku, e, začali overovať výsledky a e, prispievať k vyšetrovaniu, ktoré má odhaliť zdroj tejto nákazy. A pokiaľ my vieme pôvodné informácie nemeckých orgánov, ktoré hovorili o zdroji nákazy ako úhorkách, sa nepotvrdili a 5. júna na základe epidemiologických prieskumov sa nemecké orgány domnievajú, že by zdrojom um, tejto nákazy mohli byť uh, klíčky uh, fazulové zo Severnej Afriky. Nie, zo Severného Nemecka opravuje sa rečník. Tak uh, aj Severná Afrika mi teraz blúdi pomysly, ale každopádne tieto informácie <laughs> tieto informácie boli okamžite odovzdané všetkým členským štátom prostredníctvom systému včasného varovania pre potraviny a krmivá. A komisia veľmi bedlivo sleduje ehm, dianie a snaží sa rozhodnúť o vhodných krokoch. A v súčasnosti v súčasnosti musíme konštatovať, že aspoň v tejto chvíli, teda <laughs> dve minúty dozadu, neboli žiadne nové výsledky. No a teraz je veľmi dôležité, aby eh, orgány členských štátov eh, nepostupovali unáhlene a neinformovali o zdrojoch nákazy, ktoré nie sú epidemiologicky potvrdené, pretože to vytvára neodôvodnenú vlnu strachu v eh, občanoch Európy a spôsobuje problémy výrobcom, producentom potravín, ktorí predávajú potraviny v Európskej únii aj mimo nej. Tieto intenzívne e, šetrenia pokračujú a my by sme pred ich uzavretím nemali vynášať závery. No a tu by som chcel upozorniť na najčerstvejšie správy z Nemecka, e, pokiaľ, o, pokiaľ ide o tie um, kalíčky. tu zatiaľ neboli tieto výsledky kompletne potvrdené a preto by Eh, nemali byť šírené ako 100% platné. Ehm, členské štáty by mali prostredníctvom systému ehm, rýchleho informovania o bezpečnosti potravín a krmiv informovať až o eh, skutočne vedecky potvrdených údajoch. Eh, no a tento prípad, táto kríza je ponaučením pre budúcnosť. My môžeme konštatovať, že náš systém funguje, len ho treba používať správne. A domnievame sa, že je našou povinnosťou e, pristupovať flexibilne a podnikať rýchle kroky, uplatňovať e, opatrenia rýchlo a snažiť sa reagovať na takéto incidenty svižne. Je potrebné dobre definovať e, komunikačné kanály, pretože komunikácia je v takýchto situáciách veľmi dôležitá. A tu sa všetci učíme za pochodu. No a predtým, než uzavriem tento svoj príspevok, by som ešte chcel spomenúť dve veci. E, v prvom rade e, volanie po zákaze určitých produktov. Aby som chcel zdôrazniť, že e, táto epidémia je lokalizovaná do okolia mesta Hamburgu, takže v súčasnosti nie je dôvod na to, aby sme podnikali takéto opatrenia na európskej úrovni. A vo svetle tohoto a takisto e, v, v rámci zisťovania zdroja tejto nákazy sa domnievame, že zákaz akýchkoľvek konkrétnych produktov v súčasnosti by bol neprimeraný. No a e, ďalej chcem povedať, že veľmi citlivo vníma finančný dopad, ktorý táto kríza má na PS pestovateľov e, a producentov potravín. A preto spolupracujem s mojim kolegom, pánom komisárom Čolosom, ktorý komunikuje s tými občanmi, ktorých táto choroba postihla týmto finančným spôsobom. Ministerstva polnohospodárstva, alebo teda ministri polnohospodárstva v súčasnosti, alebo tak práve dnes, teraz rozbiehajú svoje zasadnutie osobitnej mimoriadnej rady pre polnohospodárstvo a ja teraz, keď ukončím tento svoj výstup pred nami, tak pôjdem na túto mimoriadnu radu ministrov polnohospodárstva v Bruseli No a my ďalej udržiavame pravidelné kontakty s ostatnými krajinami, napríklad s Ruskom, aby sme ich odradili od zákazu dovozu produktov z Európskej únie. Komisia skrátka sa snaží túto chorobu dostať pod kontrolu a ukončiť celú túto krízu. Ja by som chcel povedať e, jednu vec, že tento problém nie je lokálny, je európsky. Grazie, signor commissario, anche per la esaurie. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ďakujem za túto vyčerpávajúcu prezentáciu. A teraz by som chcel odovzdať slovo rečníkom, eh, ktorí prehovoria v mene politických skupín. Ako prvý prehovorí pán Peter Líze na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Chcem sa poďakovať komisárovi Dalimu za to, že e, najprv uh, uprel pohľad na pacientov a to chcem aj ja urobiť. E, stovky ľudí sú ťažko chorých a lekársky personál v Severnom Nemecku bojuje na hranici a 22 ľudí už zomrelo. A e, v rade včera zástupca ďalšieho členského štátu Luxemburska povedal, že ekonomické škody možno nahradiť, ale ľudské životy nie. Preto chcem e, najprv sa zasadiť o porozumenie, aby sme varovali, aj keď nemáme 100% vedomosti o tom, kde je zdroj, e, keď máme podzrenie, aby sme tieto informácie potom zverejnili. Napriek tomu musíme prirodzene nájsť ten zdroj a um, na to je treba veľa pracovníkov v orgánoch aj s podporou EFSA. Chcem sa poďakovať um, Európskej komisii a komisárovi Dalimu, ktorá to umožnila, ktorá pomáha aj pri zisťovaní a um, oni horúčkovo tu pracujú. No napriek tomu ja ako nemecký um, poslanec nemôžem sa povedať, že všetko dobre prebieha. V zvládaní krízy nastalo niekoľko problémov. Napríklad e, senátorka pre zdravotníctvo v Hamburgu informovala verejnosť, že e, tieto zistenia sú správne, aj keď nebolo 100% istota u, u tých e, španielských e, uhoriek, aj u nich e, boli baktérie HEC, no nebol známy pôvod a to musia španielskí kolegovia vedieť, ale najprv oni informovali verejnosť a potom o pol dňa až Európsku komisiu a španielské orgány. To nebolo v poriadku a to musíme v Nemecku vnútorne si premyslieť, ako to lepšie zvládnuť. No spoločne by sme sa mali naozaj sústrediť na to, eh, aby sme nehľadali eh, nepriateľa v Španielsku alebo v Nemecku, ale že problém je zdroj nákazy a eh, musíme ho zistiť a bojovať proti nemu. A posledná veta, komisár na plenárke sme hovorili o mm, otázke odolnosti voči antibiotikám a prijali uznesenie, aj keď tento zdroj e, nákazy. E, Nemôžno liečiť antibiotikami. Vieme, e, že mnohé bežné antibiotika už majú odolnosť vybudovanú a tejto téme musíme rýchlo sa s ňou zaoberať, pretože nemožno už rezistentné kmene liečiť antibiotikami a tým sa musíme zaoberať. I tempi fissati. Ora la parola. Ďakujem a poprosím kolegu, aby sa e, pridržiavali svojho rečníckého času. A teraz dostane slovo pani Linda Mekev na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, máte pravdu, toto je veľmi vážny problém týkajúci sa verejného zdravia. My by sme mali e, sa teraz snažiť e, zamerať pozornosť na e, chorých a nájsť zdroj tejto nákazy a neskôr zabrániť tomu, aby sa takto niečo opakovalo. Ja som sa stretla pred niekoľkými dňami so zástupkyňou Um, americkej agentúry pre uh, lieky a potraviny a um, uh, hovorili sme aj o systéme včasného varovania v Európe. No a teraz došlo k tomuto prepuknutiu a otázka je, čím to bolo spôsobené. Či ide o postupy v polnohospodárstve, ako uh, navrhuje Peter Líze. Je to, je to tým intenzívnym pestovaním, je to použitím antibiotík pri chove dobytka, Eh, alebo je to hnojením, eh, alebo je to pestovaním v skleníkoch. Čiže budeme musieť eh, čo najrychlejšie odhaliť zdroj kontaminácie a um, ja viem, že je tu dnes rada a rada je proti správnemu označovaniu potraviny a dúfam, že aj toto ju príjme k tomu, aby prehodnotila tento svoj názor. My musíme, pán komisár, dôkladne preskúmať túto situáciu a ponaučiť sa. A tieto ponaučenia premietnúť do našich politik. A ja počúvam aj od zástupcov komisie, aj od ostatných kolegov v tomto parlamente o tom, že sa snažíme regulovať príliš a že zákaz by bol neprimeraný, ale budeme musieť um, budeme musieť prestať klásť záujmy obchodného reťazca nad záujmy spotrebiteľov. Toto eh, nie je normálne. Jednoducho ľudia, eh, ľudia v Európe nemôžu eh, výjsť si na obed do reštaurácie na šalát a potom večer zomrú na to, že tam bolo niečo, čo tam nemalo byť. Grazie, onorevole McKeven. Ora la parola. Ďakujem veľmi pekne, pani McKeven. Teraz Corinne Lepáš na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste hovorili o obetiach a o chorých. Na nich musíme myslieť v prvom rade. E, na, že ste hovorili o polnohospodároch, ktorí majú veľké ťažkosti, ktoré môžeme veľmi dobre pochopiť. Tri veci. Poprvé, bránime princíp opatrnosti. Tu sa uplatňuje, nemôžeme sa na neho stiažovať. A samozrejme, že musíme teraz znášať e, dôsledky. Peter Lize to pred chvíľou spomenul, sú to ľudské bytosti, ktoré sú prioritou pred každou inou otázkou. Bohužiaľ, smrť je definitívna. Po druhé, pridávam sa k tomu, čo povedala pani McAven o dôležitosti vystupovateľnosti. Hovoríme o označovaní. Je zásadné, aby toto označovanie bolo komplexné, aby bolo umožnené vystupovanie produktu. Po tretie, k otázke, ktorá je úplne zásadná v tomto probléme. Musíme pripustiť, že nevieme všetko, sme vo vedeckej neistote, musíme uznať, že niekedy veci ignorujeme, že sme v nevedomosti, nemôžeme všetko vedieť, e, spochybňovať e, rozhodnutia tých, ktorí ich príjmajú. Toto je princíp opatrnosti, ktorý musí mať prioritu. Ďakujem. A e, teraz pán Nicholson na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som chcel tiež vyjadriť e, sústrasť s tými, ktorí boli postihnutí alebo e, ktorých e, príbuzní zahynuli. A táto situácia ukazuje, že je veľmi zlé predbiehať výsledky a vyturbovať do sveta niečo, čo ešte nemusí byť pravdou. Ja si viem predstaviť, že tí, ktorí e, už sa domnievali, že to riešenie sa našlo, e, nie sú spokojní s tým, že sa ukázalo, že to nebolo správne. A takisto chápem španielských polnospodárov, ktorí boli postihnutí e, týmito nesprávnymi informáciami. Čiže my musíme, my máme správny systém na rýchlu reakciu a je potrebné nájsť riešenie tejto, tejto situácie čo najskôr a bude treba zlepšovať tieto naše mechanizmy včasnej reakcie, aby sme sa vyhli takýmto problémom v budúcnosti. Ono dobre sa hovorí po bitke, čo sme mali urobiť, ale teraz máme túto výhodu, že vieme, čo sa malo urobiť, vieme, čo sa nemalo urobiť a môžeme predísť takémuto niečomu v budúcnosti. A pán komisár má pravdu, musíme sa ponaučiť, pretože vždy sa treba ponaučiť zo svojich chýb. Kto to neurobí, tak, tak nekoná správne. E Ďakujem veľmi pekne. Teraz na 2 minúty 30 pani Rebeka Harms. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda, pán komisár, vy ste to povedali správne. Hm, je tam príliš veľa mŕtvych a príliš veľa chorých, eh, E, o ktorých sa musím teraz e, zdravotne starať e, v dôsledku EHEG táto situácia, do ktorej sme sa dostali, aj ukazuje, že ani Nemecko, ani Európska únia nie sú pripravené na vypuknutie epidémie EHEG, ktoré teraz zažívame a mm, ja si myslím, že jednoduché porovnanie s inými štátmi e, ukazuje, že by sme e, mohli to zvládať lepšie. Napríklad spomínam USA, kde od 80. E, rokov je veľká snaha vo výskume a e, je tam ohlasovacia povinnosť a e, je tam e, centralizovaný orgán boja proti epidémiám v, v Atlante, ktorý priamo má možnosť zasahovať, keď vypukne takáto epidémia. My v porovnaní s tým v Nemecku máme dve spolkové ministerstva, ktoré to majú na starosti a nemôžu sa zjavne zjednotiť na tom, že kto má prežiť zodpovednosť a máme okrem toho ešte aj v spolkových krajinách ministerstva, ktoré chcú a musia sa ujeť zodpovednosti a zjavne sú mm, preťažené a máme komunikačné problémy e, medzi e, laboratóriami a politikmi, teda e, kedy zasahuje veda, kedy sa ohlasí takýto boj s epidémiou a kedy sa politika má do toho zasahovať, to je úplne nejasné a um, môže sa stať, že keď ministerka dostane informácie, že sú to uhorky, tak potom varuje občanov. Ale e, kde je tá presnosť v detailoch e, pri uh, odsúhlasovaní a kde je presná kompetencia o tom rozhodnúť? Podľa mňa to vyzerá tak, ako keď s tými kličkami dohovorím eh, pri všetkej opatrnosti, eh, že eh, jednali rovnako mm, rýchlo ako pri uhorkách a sú tam jednotlivé nezrovnalosti medzi vedeckými poznatkami a konaním politikov. Teda vrátim sa k tomu, čo musíme robiť. Ohlacovacia povinnosť v celej Európe, to musíme zorganizovať aj centrálne laboratórie, musíme zadefinovať a zriadiť centrálnu ustanovizovanie na úrovni EÚ, ktorá v prípade tak v takomto prípade bude mať kompetenciu rozhodovať. To je podľa mňa primerané. A chcem sa Liz vyslovne poďakovať za to, že mm, tiež e, vyslovila tú problematiku antibiotík. Aj s týmto sa stretávame a mm, tu na mm, tie problémy vlastne už poznáme. A pretože sa bojíme stretu s medicínskym a farmaceutickým priemyslom je tu e, veľké množstvo problémov, ktoré musíme prebrať a preto sme aj neboli dosť e, dôslední e, v otázke odolnosti voči antibiotikám, teda EHEC a odolnosť voči antibiotikám sú dva veľké problémy. Ďakujem teraz pani Sabine Wills na dve minúty. Dankeschön. E e Ďakujem. Epidémia e HEK je zjavne systémová chyba um, priemyselnej výroby potravín v liberalizovanom vnútornom um, trhu EU. Uh, keď majú prioritu zisky uh, pred uh, zdravím a bezpečnosťou, tak to ohrozuje kvalitu života a bezpečnosť potravín. Pri epidémii HEK v Nemecku zomrelo aspoň 22 ľudí a je viac ako 1500 prípadov nákazy. A pri viac ako 600 pacientoch e, e, bol definovaný nebezpečný syndrom Kasla, ktorý tiež môže viesť e, k neurologickým poruchám. Po viac ako dvoch týždňoch stále ešte nie je jasný zdroj tejto nákazy a zisťovanie a vyšetrovanie zdroja nákazy pri regionálnej výrobe potravín by bolo jednoduchšie a potom by aj rozšírenie epidémie bolo ohraničené kvôli dlhým eh, prepravným cestám a kvôli anonimným podmienkám výroby je ťažké eh, no, spätne vysledovať eh, pôvod potravín. Spätná vysledovanosť pôvodu mm, potravín je však nevyhnutná pre potravinovú bezpečnosť spotrebitelia majú právo sa dozvieť, ako boli vyrobené ich potraviny a odkiaľ pochádzajú spolková vláda v Nemecku pri epidémie HEC úplne zlyhala. Ehm, pri ehm, zosovaní ehm, spolkových krajín a mm, spolkových kompetencií e, mm, utrpel krízový manažment e, a e, dozorné orgány neboli do toho zapojené a potrebujeme radikálne premyslieť a zrevidovať poľnohospodárskú politiku. Musia byť potraviny bezpečné, ale aj výrobcovia musia byť chránení pred nevypočítateľnými rizikami politika poľnohospodárstva a územného a krajinárskeho správania e, musí e, byť dôsledne e, nasmerovaná voči zabezpečeniu potravín bezpečnosti a výroby bezpečných potravín. Teraz pani Sosa Wagner na minútu 30. Microphone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 Pán predseda, mám tri pripomienky k tej situácii, ktorá e, sa e, stala s úrkami. E, ja som vnuk Nemca, mám rád túto krajinu, ale vidím, že nemecké orgány v tomto prípade konali unáhlenie a bez obozretnosti. Na druhej strane, keď analýzujeme terajšiu situáciu v Európe, upozorníme, upozorníme na to, že situácia, ktorá, sa, ktorá nastala, bola nepresná a orgány nedokázali. Eh, ani ju koordinovať, ani eh, riadiť. A um, poďalšie, eh, tí poškodení majú právo na ekonomické odškodnenie a to rýchle, ale teraz zatiaľ navrhujem tomuto parlamentu, aby sme sa my zorganizovali v Bruseli alebo tu v Strasburgu, aby sme ukázali výstavu a predvázanie mm, európskej gastronómie, ktorá bude založená na uhorkách. Musíme vrátiť tú odňatú a stratenú česť eh, výrobcom uhoriek. Európa je pre toto vhodným prostredím. Ďakujem, pán Sosa. Teraz pán Erant Garcia na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Mm, Prvec eh, musíme eh, urobiť, že si pripomneme tých tie obete, e, ktoré e, zahynuli a e, musí, toto je tiež dôkazom toho, že Európska únia musí veľmi zlepšiť svoj systém výstrach pri potravinových rizikách a tieto systémy ukázali, že sú príliš pomalé, neúčinné a nefunkčné a toto ešte stále po 23 umutriach nevieme, odkiaľ pochádza ten problém. Európska komisia musí vážne uvažovať o problémach, ktoré tu spôsobuje aj tieto kroky, aj zodpovednosti, alebo niečo účinnosť v prípade takejto krízy. A ehm, v tomto prípade nastalo eh, ekonomické zrujnovanie a strata pracovných miest a zdravotná kríza s obrovskými vysokými rizikami na zdravie obyvateľstva pretože zatiaľ, čo vy v komisii e, ste e, e, vy opakovali len nezodpovedné vyhlásenia nemeckých orgánov, ktoré postihovali španielských výrobcov, zatiaľ, čo obyvateľstvo je stále vystavené ohrozeniu touto baktériou, musí riesť niečo, aspoň niečo, čo ich neuškodí Komisia e, na e, Rade pre poľnohospodárstvo v Luxembursku e, navrhla ministrom, aby sa použila časť e, sumy, ktorá je k dispozícii e, z nevyužitých e, prostriedkov. Týchto 2,5 miliardy eur by sa malo využiť na náhradu vzniku tých škôd. Na to musíme nájsť právny základ, ktorý nám to umožní, ako to bolo v prípade šalných kráv a dioxínov, dioxínov a preto to treba nájsť. A dnes v Luxembursku musíte sa zostiť svojej zodpovednosti a okrem toho nemecké orgány vzhľadom na to nezodpovedné ohlasenia musia e, podporiť e, tieto náhrady e, pre ekonomické odškodnenie, aby sa opäť nastolila dôvera spotrebiteľov, ktorú stratili v zeleninové výrobky. Ďakujem teraz pán Luis Capola Santos na minútu 30. Dobrý obrigado, senior prezident o surto infeccioso desencadeado na Alemanha coloca. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, epidémia v Nemecku eh, pred nami stavia veľmi ťažkú situáciu. Musíme riadiť krízu, teda tu Európska komisia a Nemecko nekonali tak, ako mali. Toto viedlo k ľudskej tragédii, mnohí ľudia zomreli, mnohí ďalší sú ohrození a tiež je tu kríza dôvery v potraviny a to má sociálne a hospodárske dopady, to je, sa ťažko analýzujú. E, Európska spoločnosť si vyžaduje rýchlu reakciu Európskej komisie na túto krízu. Ale e, musíme tiež urobiť niečo ohľadom dôsledkov, ktoré majú vplyv na ďalšiu sériu e, producentov potravín, farmárov, ktorých sme už spomínali na nich sa ukazovali prstom, prišli o svoje e, príjmy a ich budúce príjmy sú ohrozené. Čiže musíme konať preventívne, aby sme sa vyhli opakovaniu týchto vecí v budúcnosti. Jedna oblasť, na ktorej musíme pracovať, sa týka zlepšovania monitorovacieho systému e, e, antibiotík u zvierat. Takáto diskusia musí prebiehať. Druhá vec, na ktorú sa musíme sústrediť, je to nová reforma spoločnej polnospodárskej politiky. Ehm, musíme tu mať udržateľnosť a kvalitu a socialisti a demokrati ehm, sa o toto snažia už dlhý čas. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Kapulo Santos a pani, teraz pani Frederik Ries na dve minúty. Ďakujem pekne. 23 obetí, viac ako 2500 ohrozených e, životov. Musíme na nich myslieť dnes ráno a nemecké orgány ešte stále nedokázali identifikovať formálne zdroj tejto epidémie. Medzi tým e, zelenina e, v Európe sa nekupuje, je tu sanitárna kríza, sociálna kríza, Žiadajú sa tu kompenzácia, pán komisár to povedal, um, musia sa stretnúť, komisár je dnes popoludní v Luxemburgu. Takže okrem toho, čo už bolo povedané k princípu opatrnosti, k vystopovateľnosti, to je zásadné, musíme tiež zistiť, ako E, sa, ako došlo k tomu, že sa bez dôvodu ukázalo na tie španielské uhorky ako zdroj nákazy. Z toho sa musia vyvodiť e, dôsledky. O to je vážna kríza a náš systém varovania v oblasti potravín nesmie byť e, založený na ničom inom ako za, na oprávnených a dokázateľných na, na dôkazoch. Ďakujem pekne. Pán Januš Vojčešovský má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa pridať k slovám sústrasti e, smerom k obetiam. Musíme veľa toho ešte vyjasniť, identifikovať zdroj a príčiny epidémie. Tiež sú to príčiny šírenia falošných informácií, ktoré musíme e, odhaliť. Tieto spôsobili veľké škody, veľké straty. Musíme e, pracovať na hľadaní zdrojov epidémie a musíme sa pozerať aj na polnohospodársky chov, kde sa používajú antibiotika vo veľkej miere. Ak sa antibiotika naozaj tak široko využívajú, tak potom nie je sa čo čudovať, že niektoré druhy baktérií sa vyskytujú a nemáme na ne žiadne protilátky intenzívny chov e, s používaním antibiotík by sa mal obmedziť, možno úplne vykoreniť. A tí, ktorí spôsobili tieto straty, rečník bol prerušený. Ďakujem teraz Martin Hausling na jednu minútu. Erik ist kein neues Problem tu nejde o nový problém, ale musíme e, si uvedomiť, že mm, Európa mm, nie je pripravená na takúto krízu a trvalo to príliš dlho, kým e, sa e, nezačalo toto usmerniť a tri týždne sú príliš dlho a mm, ochrana spotrebiteľov má absolútnu prioritu pred hospodárskymi záujmami, ale musí byť jasné, že kto má varovať kedy a kto prevezme potom zodpovednosť za varovanie a kedy vstúpi do toho Európska komisia. V Nemecku sú toto zúplené 16 spolkových krajín a dva ministerstva. To je príliš rozrobené pre európsku krízu a tu nám musí byť do toho zapojená európska úroveň. Ehm, myslím si, že sme sa eh, nepoučili správne z krízy v 90. rokoch a eh, to musíme teraz naliehavo dobehnúť. Potrebujeme eh, jasnú transparentnosť a pochopiteľnosť u transparentnosti potravy a ich výroby a Myslím však, že potrebujeme aj európsku zásahu jednotku, ktorá bude koordinovať vedeckú a medicínsku prácu. Ďakujem, pán kolega. Teraz má slovo um, pani Ferreira na jednu minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz uh, vidíme rozprúplné eh, správy a myslím, že stojí za to povedať pár základných informácií 14 dní uh, po tom, ako prvý prípad bol ohlásený a um, po uh, vypuknutí epidémie uh, európsky systém uh, rýchlej reakcie stále nedokázal zistiť ozajstný zdroj tejto epidémie. A uh, my vieme, že k čomu to viedlo, to už bolo tu spomenuté. Je to nedostatok potravinovej bezpečnosti a nie je to jediný prípad. Rád by som vám pripomenul minulú debatu o dioxinoch. Tieto prípady nemožno oddeliť od poľnohospodárskej politiky, ktorá sa zameriava na nadmernú výrobu a export, miesto toho, aby podporovala miestnu udržateľnú výrobu, ktorá by samozrejme zabezpečila lepšiu kvalitu, bezpečnosť a sledovateľnosť. Nakoniec musíme odškodniť rolníkov, nielen tých, ktorí sú v oblasti epidémie. A na to treba mm, opatrenia na úrovni Európskeho spoločenstva, pretože SPP je spoločná politika, nepotrebujem národné riešenia, pretože to by viedlo k nerovnakým podmienkam. minuto. Teraz Nick Griffin na jednu minútu. Najskôr to boli uhorky, včera to boli fazulové kličky, kličky, dnes už to nie sú kličky. Pravda je, že experti jednoducho nevedia a vždy, keď sa urobia takéto tvrdenia, uh, tak e, prídu o živobytie mnohí ľudia. To je veľmi zvláštne ohľadom tohto vypuknutia, čo musíme konštatovať. E, je to DNA vírusu, ktorý má vplyv na nezvyčajné skupiny ľudí. Zvyčajne sa to tak nestáva. E, týka sa to mnohých miest a nebolo možné rýchlo vystopovať zdroj. Vzhľadom na tieto nevysvetliteľné faktory a fakt, že vo viacerých krajinách, ako je Británia, eh, Irak a Izrael, eh, eh, experimentovali s E. coli. To by malo viesť k vyšetrovaní, či nejde o biologický terorizmus. Ďakujem. Ďakujem. François Grostet na dve minuty. Ďakujem pekne, pán predseda. Situácia je veľmi vážna, pretože táto epidémia, hoci je tajomná, je tajomná naďalej a mnohí tí chorí eh, a mnohé tie úmrtia môžeme len, len ľutovať. To znamená, že k, v prístupe k takémuto problému musíme byť disciplinovaní, musíme pracovať s vedcami a so, s farmaceutickým priemyslom, aby sme efektívne reagovali na takúto situáciu a aby sme mali na to potrebné nástroje, aby sme ju zvládli. Baktéria spri, spos, pripravila o život mnohých ľudí a takisto stojí veľa peňazí našich farmárov. Vážne ohrozuje dôveru našich spotrebiteľov v poľnohospodárskú výrobu a e, výroba potravín je, u nás je určite najkontrolovanejšia na svete po uhorkách, paradajkách, e, fazuli. Kto bude ďalšia obeď? Hospodárske dôsledky na poľnohospodárov sú vážne. Systém varovania fungoval, ale problém je v tom, že Európska komisia nemá nástroje a možnosti, aby kontrolovala pravdivosť informácií a overiteľnosť informácií členských krajín. E, dnes sa baktérie širšia a rýchlejšie ako v minulosti. Musíme z toho vyvodiť dôsledky v komunikácii, v riadení takejto sanitárnej krízy. Musí tu byť výmena skúseností. Musíme mať dodatočné kontroly pred tým, ako vynaložíme potrebné prostriedky a e, to sa týka aj národných a regionálnych sanitárnych agentúr Musíme posilniť vystupovateľnosť potravín. Musí tu byť e, uvádzanie krajín pôvodu daných potravín. Bohužiaľ, dnes e, to platí iba v obmedzených prípadoch. Musíme túto povinnosť rozšíriť na maximálny počet potravín a to umožní identifikovať rýchlejšie, a to už končím, v prípade sanitárnej krízy zdroje nákazy a rýchlejšie informovať dotknutých spotrebiteľov. Ďakujem. Pani Grostet, pán Leinen, slovo má na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, komisár, kolegyne, kolegovia. Rolníkov možno odškodniť, ale ľudské životy nemožno navrátiť a naozaj e, my e, súcitíme so všetkými, ktorí už e, mm, zomreli alebo sú v nemocniciach a táto situácia je dramatická a nepriateľná. Nepriateľné je, že tri týždne po vypuknutí tejto krízy ešte nevieme presne, kde je príčina a toto v Európe sa nemôže stať. Máme z toho viaceré ponaučenia, musíme eh, hľadať, kde je zdroj, či tam eh, nastali eh, ne regulárne postupy, či už pri výrobe mm, potravín alebo v potravinom reťazci. Máme 20 rokov zákonodárstva a sieť noriem a štandardov v Európskej únii je dosť vysoká ale e, zistujeme, že sme stále zraniteľní. Pri, poľno, pri výrobkoch potravinových a sú stále medzery a deficity a musíme sa z toho ponaučiť. Súhlasím s tým, že tu je chaos v komunikácii a komunikačné kanály nefungujú dobre a správne a potrebujeme tu jednoznačne viac Európy. Toto kolegovia povedali keď e, každý e, regionálny alebo národný orgán vydá varovanie pre celú Európu, tak potom e, to nemôže dobre dopadnúť a ECDC vykonala dobrú prácu, ale potrebujeme modernejší a lepší systém s ohlasovacími povinnosťami a zisťovaním príčin a komunikáciou s verejnosťou. Ďakujem, pán Leinen. A teraz má slovo pani Antonia Parvanová. Nemecké a európske orgány sa snažia identifikovať zdroj e, e. coli. Ešte stále nemajú dôkazy o zdroji a všetky scenáre treba zvažovať vlátanie možného zanedbania alebo úmyselného vloženia baktérie do potravinového reťazca. Eh, výskum je potrebný a to naliehavo, ale tiež by som chcela podotknúť na spôsob, akým sa komunikovalo o týchto veciach eh, smerom k verejnosti. Malo to vážne dôsledky a, pokiaľ, a dôsledky aj na sektor ovocia a zeleniny nielen v Španielsku, ale na celú Úniu. Nie je to poprvýkrát, čo máme takýto problém s potravinovou bezpečnosťou v Nemecku a komisia by mala po, pomôcť Nemecku zlepšiť vystopovateľnosť potravín v Nemecku a v iných krajinách. Transparentnosť je potrebná, aby spotrebitelia mali dôveru a všetky informácie by mali byť k dispozícii. Spôsob komunikácie týchto informácií e, by nemal viesť k nejakému alarmu a k strachu, keď ešte nemáme e, dôkazy. Mali by sme poukázať aj na e, zodpovednosť médií. Ďakujem. Marina Janakovakis má slovo na minútu. Ďakujem. Mm, toto môže byť nebezpečné, či už toto vypuklo v Nemecku, ale v iných e, krajinách. E, tieto chýry sú nebezpečné, ešte stále je tu mnoho nezodpovedaných otázok ohľadom tohto vypuknutia. Čo je isté je, že väčšina členských krajín má prípady týchto baktérií. Dnes máme 22 úmrtí v EÚ a toto vypuknutie znamená, že je veľmi dôležitá cezhraničná spolupráca v prevencii Tiež je tu v hre Európska agentúra ako ECDC, e, Európske centrum pre prevenciu chorôb, musí informovať a spolupracovať s členskými krajinami v Spojenom kráľovstve máme iba tri takéto prípady, takže mali sme relatívne šťastie, ale veci sa môžu zmeniť už zajtra. Musíme byť bdelí. Aby sme identifikovali zdroj, musíme informovať verejnosť a preto um, ju musíme aj chrániť. Aj e CDC zverejňuje každý deň nové informácie a prostredníctvom spolupráce môžeme túto epidémiu kontrolovať. Kým budeme informovať našim občanom, tak sa oni môžu uh, vyhnúť infikácii. Musíme byť uh, Eh, musíme zachovať rozvahu v našich reakciách. Ďakujem. Nikolás Chuntis má slovo na minútu. Ďakujem pekne. Milí kolegovia, po druhýkrát za 6 mesiacov Európa čelí potravinovej kríze, vážnym problémom v zdraví, došlo k, k úmrtiam. Niečo tu proste nefunguje, pán komisár. Mali sme tu krízu s dioxínom v januári v Nemecku a teraz znovu táto baktéria a znovu v Nemecku. Prvý prípad, eh, o tom sa hovorilo po troch mesiacoch, druhý prípad. E, obvinili sme za to španielské uhorky. Tu sú e, otázky, ktoré sú spojené s uznávaním, s vystopovateľnosť a s nedostatkom kontrol na európskej úrovni. V prvom prípade, pán Dali v januári k dioxínu ste povedali, že urobíte všetko potrebné, aby systém kontroly potravín bol prísnejší. A predvčerom ste povedali, e, hovoríme o inom probléme. Teraz chceme hovoriť o otázke vystupovateľnosti. Čo teda potrebujeme urobiť, je vyhnúť sa šíreniu paniky, nesmie dôjsť k stratám na životoch a mm, celý náš polnospodársky sektor je ohrozený. Ďakujem pekne, pán Chuntis. Pán Gar- pani Gardini má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríme <clears throat> o vážnom probléme a mám pocit, že v niektorých prípadoch eh, si zamieňame rôzne úrovne. Je jasné, že stratené životy nemožno eh, dávať na tú istú úroveň ako hospodárske problémy, ale my to teraz robíme. Chcem zdôrazniť aj to, že sme ešte neidentifikovali zdroje. Zdroje boli špecifikované, ale to neboli práve zdroje ak dôjde k vražde a uväzní sa nevinný, tak e, jednoducho tento zločin je neospravedlený. To teraz robíme, práve teraz máme pred sebou veľmi vážnu e, zdravotnú krízu, potravinovú neistotu. O tom teraz hovoríme. Ale čo robíme my? Ukazujeme prstom na vinných, ktorí nie sú výnimky. Vlastne vytvárame ďalšie obete. Čiže nejde len o španielských farmárov, ktorí e, vychádzajú do ulic, e, ale týka sa to aj e, Talianska. Naši producenti v Miláne a v iných mestách výjdu do ulic, aby ponúkli spotrebiteľom čerstvé ovoci a zeleninu, aby im dokázali, že toto sú zdravé potraviny, ktoré sú dôležité pre zdravú výživu. Samozrejme, že toto má dvojitý dôsledok a Nemeckí spotrebitelia nemajú potraviny, ktoré sú dôležité pre ich zdravie. Chcem uviezť niekoľko informácií, ktorý by my sa mali zaoberať orgány, ktoré spôsobujú paniku. Sú to informácie z Eurobarometra. 43% Talianov v prípade potravinovej naliehavosti sa vyhýbajú určitým druhom potravín. potravín. 13% ich úplne vylúči zo, svojej, zo svojich jedálnička. Čiže musíme pochopiť, o čom sa tu hovorí a ako ovplyvňujeme um, potravinové návyky našich občanov. Chcem vyzvať komisiu, aby zvážila, že by sme nemali do európskej doložky o naliehavosti toto zaviesť a či by sme nemali hovoriť o možnosti kompenzácií. Ďakujem pekne, pani Gardini. Dagmar Rodberet má slovo na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda, pán Dalivi a vaši e, kolegovia v generálnom rejiteľstve pre zdravie urobili všetko správne. To nemôžno však povedať o nemeckých orgánoch. E, najmenej môžem povedať e, to, že tu je chaos komunikácií a to je možno ešte jemne vyjadrené a nemecký minister zdravotníctva nepovažoval za potrebné ísť e, včera e, na zasnutie ministra zdravotníctva Luxembursko, kde hlavnou témou bola táto e, ťažká kríza s nákazou. To ukazuje, že vôbec nemá žiadne poňatie o tom, o čo ide v Európe a že je ignorant a že ne, si uvedomuje si tieto problémy, alebo stále je zamestnaný vnútropolitickou stranickou krízou. No, pán Doli, vy ste zjavne mysleli to, že sa Nemci nemôžu zobiť bez expertov na európskej úrovni a mm, títo experti sú už e, tri dni v Nemecku a e, to musíme e, kritizovať. Je to škandál, že sa na nich neobratili. No, vážení kolegovia, je to naša úloha v EÚ varovať e, spotrebiteľov, keď je na trhu nebezpečná potravina. A musím povedať jednoznačne, či už je to uhorka, alebo v šalate sú um, nebezpečné baktérie, ktoré nevedú k smrti. To je možno pekné, ale to ešte pre mňa e, neznamená prípad odškodenia e, u uhriek z Španielska a z ďalších častí tam predsa boli baktérie hek nevieme, že odkiaľ pochádzali, ale um, to bude trvať, kým to zistíme. Pre mňa to nie je hlavná vec, uh, pre tých, ktorí uh, chápu a poznajú um, systém včasného varovania v EÚ, vedia, ako tento funguje a vedia, že v systéme včasného varovania uh, sa musí menovať um, produkt a meno výrobcov. A um, musíme uh, sa zobrať tým, čo uh, um, budeme robiť v budúcnosti a um, zvážiť si, že či ešte budú metódy výroby, ktoré nie sú priateľné a kto bude kontrolovať v EU, že čo, kedy, s akými uh, výsledkami a kto bude mať akú povinnosť to zdokladovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán George Lyon. Uh, you, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci toto je skutočná kríza. 23 ľudí zomrelo, viac ako 2000 e, má toto ochorenie, trhy so zeleninou sú na kolenách a e, výrobcovia odhadujú, že strácajú 300 miliónov eur každý deň. Vzťahy medzi Španielskom a Nemeckom sú napäté a po troch týždňoch tejto krízy ešte stále nemáme ani najmenšiu predstavu o tom, e, kde je zdroj tejto kontaminácie. Pán komisár Dali, ja by som eh, chcel vás ubezpečiť eh, z mojej strany, že eh, chceme, aby boli vynaložené maximálne prostriedky na to, aby sme našli zdroj tejto nákazy, pretože potrebujeme obnoviť dôveru spotrebiteľov v trhy. A po druhé, je potrebné po tejto kríze stabilizovať trhy a ako som povedal, opätovne vybudovať dôveru spotrebiteľov. No a my e, chceme, aby ste e, povedali, čo plánujete urobiť, aby e, trhy neboli takýmto spôsobom poškodzované v budúcnosti. A po štvrté by som chcel apelovať na komisiu, aby bolo vytvorené aby bolo rozbehnuté nezávislé vyšetrovanie a hneď ako budú k dispozícii fakty, aby boli podniknuté kroky na Eh, zapchate tých bezpečnostných dier. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, dostáva slovo pani Elizabeth Köstinger na dve minúty. Pán komisár, pán predseda, e, zdravotný rozmer tejto kríze, e, ktorý e, bol vyjadrený v kríze hegyi je ťažký a je stále nutné, aby sme postihnutým pomohli, aby sme využili všetky prostriedky, aby sme zabránili ďalšiemu rozširovaniu tejto infekcie. Výskumné ústavy a nemocnice musia na to dať dispozícii všetky potrebné prostriedky. Rýchle konanie je, je nutné pri tejto infekcii a celoeurópsky európsky e, manažment krízy e, doteraz e, sa nevyznačuje profesionalitou Eh, hľadanie eh, zdroja nákazy eh, viedlo k vzájomnému obviňovaniu sa a negatívne správy viedli k úplnému zneisteniu spotrebiteľov. K postihnutým výrobcom to vedie k dramatickým existenčným problémom a mm, stratou výroby. A ani regionálne vyrábané produkty už nemajú odbyt a len v Rakúsku sa tento trh prepadol o 50 E, nekoordinované informácie e, spotrebiteľom e, v takomto prípade vedia k prezovému a mm, horizontálnemu sektorovému označovaniu po kontrole. Spotrebiteľ má právo sa dozvedieť, odkiaľ pochádzajú výrobky. A to platí rovnako aj e, pre e, regále v obchodoch, aj pre mm, reštaurácie a veľké dolne. Teraz je nutné, aby všetci e, rýchlo odstránili z nevyhodnenia z čerstvej zeleniny domáci výrobcovia sa úplne nevinne dostali do krízy kvôli tejto nákaze EHEC. Európsky agrárny e, fond by mal e, nasadiť e, prostriedky na stimuláciu lokálnej výroby. Je našou povinnosťou, aby sme nenechali výrobcov v štychu, ktorí sa nevinne dostali do tohto existenčného ohrozenia kvôli tejto situácii. Ďakujem veľmi pekne, pani Köstinger. Teraz Pani Garcia Pérez na minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pani, eh, pán komisár. My eh, všetci si želáme, aby táto eh, potravinová kríza v Nemecku bola ukončená čo najskôr. Súcitíme s obeťami a snažíme sa pochopiť, čo treba urobiť na to, aby sme odhalili ohnisko tejto nákazy a upokojili trhy aj spotrebiteľov. Tých 200 miliónov Eh, eur eh, každý týždeň. To sú straty, ktoré eh, boli vyčíslené len v španielskom sektore polnohospodárstva. Je to sektor, ktorý sa snaží vystupovať zodpovedne a spolupracuje so všetkými orgánmi našej krajiny. Pán komisár, vystopovanie potravín funguje, fungovalo či nie? Už venujeme pomerne, veľký, pomerne dlhý čas pozornosť označovaniu produktov tak, aby boli vystupovateľné až k producentovi a e, snažíme sa, aby toto označenie bolo zachované aj v e, obchodnom reťazci, teda počas manipulácie predaja e, a dopravy. A tu treba konštantovať, že existuje veľká, veľký nedostatok koordinácie. To, že boli obvinené španielské produkty a to neprávom, to je, dôsled, to je vlastne dôsledkom nefungovania tohto systému. Takže je treba zlepšiť systémy tak, aby nebol poškodzovaný španielský polnospodársky sektor, ale ani polnospodárstvo v Európe e, ekonomicky, ani e, z hľadiska dôvery. Takže tu je niekoľko problémov. E, nepodložené obvinenia, nedostatok koordinácie, šírenie nedôvery v polnospodárstvo a zlé uplatňovanie povinností. Ďakujem veľmi pekne, pani Garcia Pérez. Teraz dostáva slovo pani Polsen na a nie je tu. Tak e, pani McGuinness na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, a ďakujem aj pánu, e, pánu Dalímu za e, jeho veľmi primerané pripomienky vo vystúpení, ale aj za to, čo nebolo až také primerané v jeho vystúpení. Toto je totiž veľmi vážna potravinová kríza a my vieme, že do istej miery e, je obmedzená na jeden región, jeden región Európy, konkrétne Nemecku, ale nie je to napriek tomu problém nemecký, je to problém európsky. Existuje totiž systém na e, zisťovanie e, pôvodu tejto choroby a na ich riešenie, ale obávam sa, že nie všetky časti tohto systému fungujú správne a že vôbec existujú. A tiež načasovanie bolo nesprávne. 22. mája bol v systéme zaznamenaný, bola zaznamenaná výstraha mm, včasná a 5. E, júna e, bola vyslaná do Nemecka komisia expertov. Prečo toto zdržanie? Mm, k čomu tam došlo? Ja si čítam z nariadenia 1782 lomeno 2002 v článku 55, že je potrebné v čase krízy reagovať rýchlo a e, všetci uznávame, že je to kríza, vy uznávate, že tu ide o krízu a e, napriek tomu tam došlo k takémuto, e, k takémuto prestoju. Takže ja by som chcela, aby Európska únia aspoň dodržiavala vlastné nariadenie a e, snažila sa riešiť takúto, takéto krízy rýchlo. No a jedna z najznepokojúcejších vecí e, bola, e, keď orgány Nemecka vinili z, z toho, že zdrojom nákazy sú určité zeleniny pochádzajúce z určitých iných región a potom to dementovali. Toto bolo skutočne nechutné a ja vítam tú, tú zdržanlivosť, ktorú ste vyjadrili, ale je mi ľúto, že k tej zdržanlivosti nedošlo predtým. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani kolegyňa. Teraz e, pani Ulrike Rodust. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ja som z regiónu eh, v Európe, kde eh, nakaza eh, hek najviac zúri a agresívne zárodky nemôžno zastaviť a 23 pacientov už zomrelo a situácia v nemocniciach je napätá a posteli na intenzívkach už sú vyčerpané a E, občania u nás doma sa každý e, deň e, obávajú nových ochorení a u mňa, podľa mňa to je súvisí s odvahou mm, a analýzujú sa rôzne potraviny, ale doteraz nebol nájdený zdroj tejto nákazy. Ja si myslím, že treba mať istotu, že potraviny sú mm, bezpečné a tu na, mm, sme sa dopustili veľké chýba. a opäť zistíme, že sú tu medzery a v tejto situácii tvrdí, že poznáme um, príčinu a pôvod bez toho by sme mali dôkazy z laboratória na stole je podľa mňa nezodpovedné a um, pri tejto panike nemôžno um, vykonávať e, hon na bosorky, pretože e, týmto sa zhrnujú e, mnohí dobrí rolníci v celej Európe. Musíme mať jasno v tom, že my v EU musíme solidárne postupovať a musíme sa vzájomne podporovať a to na lekárskej úrovni všetci znalecké informácie musia byť na dispozícii a musia byť odškodnení všetci tí, ktorí sa nevinne dostali do finančnej katastrofy. Ďakujem a teraz pani Ajuso na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcela e, tiež vyjadriť sústrasť pozostalým e, obetí tejto choroby. Vážený pán komisár, e, pravidlá, ktoré stanovujeme v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti potravín, sú veľmi komplikovaná a citlivá oblasť. Tu boli, tu boli vykonané určité kroky, ktoré boli jednoznačne chybné a Um, hoci to naráža aj na um, rozvoj regionálnej politiky, um, docha, došlo tu ku krokom, ktoré presiahli rozsah regiónu a táto kríza zasiahla hm, celú Európu. No a ja sa pýtam, e, kedy um, k takémuto niečomu uh, došlo, alebo keby, keby k takémuto niečomu došlo, um, prečo sa neuplatnil článok 3 uh, nariadenia o Eh, systéme včasného varovania, kde sa hovorí o tom, že členské štáty musia byť informované do 48 eh, hodín. A prečo sa neuplatnil článok 8, kde eh, sa hovorí o tom, že komisia musí stanoviť správnu právnu bázu na následné kroky. Toto boli jednoducho chyby, ktoré, ktoré sa vykonali a Ehm, tie chyby vyplývajú z právneho rámca, z, eh, to je z toho nariadenia a z ostatných zákonov, ktoré máme a je ich treba preto napraviť. Eh, no a okrem toho tu boli aj pochybenia príslušných orgánov. Čiže toto je veľká eh, kríza. No a ďalej, ďalším aspektom potravinovej bezpečnosti je vysledovateľnosť potravín. No a tretia vec, e, je potrebné nájsť taký mechanizmus kompenzácie, aby boli spokojní aj producenti potravín, ktorí boli poškodení. poškodení. Tu nejde, pán predseda, o, e, o úhorky alebo klíčky, Tu ide o ľudí, ktorí zahynuli. Um, tu uh, ide o to, aby sme um, našli uh, zdroj tej baktérie 104H4 E. coli a je e, treba nechať ten priestor vedcom, aby, e, aby robili to čo, to, čo majú robiť. V celom reťazci je potrebné dodržiavať určité princípy. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz pán Perejo Rodriguez na 1 minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, my už nemôžeme robiť nič pre tých, ktorí zahynuli, ale Eh, môžeme eh, urobiť niečo pre tých, ktorí touto chorobou trpia. Ale zdá sa, že to nerobíme. Boli eh, tu určité chyby a my by sme to mali nazvať správnym menom. Došlo k chybám na úrovni politickej, došlo k chybám na úrovni nemeckých orgánov a to, tie právomoci, ktoré pani Merkelová má, tak boli zneužité, takisto boli zneužité právomoci ministerstiev a tu e, došlo k vyjadreniam a krokom, ktoré majú až trestnú, e, trest, e, trestuhodný dopad na iný štát, konkrétne na Španielsko. Takže tu nehovoríme len o tých, ktorí postihla tá choroba priamo, ale aj tisícky pracovníkov v polnohospodárstve, ktorí sú postihnutí tiež. A my samozrejme nemôžeme vrátiť život mŕtvych, mŕtvým, ale je potrebné zlepšiť mechanizmy kontroly, je potrebné apelovať na pani Merkelovú, aby prevzala zodpovednosť, pretože nie je možné, aby e, orgány, či už v Hamburgu, alebo v Nemecku, e, alebo federálne, alebo aké, mohli takúto krízu šíriť ďalej. E, čiže je treba zlepšiť riadenie v tejto oblasti, aby sa nám takáto kríza nevymkla z rúk tak ako teraz. Pretože potom sa stane obeťou ešte niekto, kto za to nemôže, v tomto prípade Španielsko a konkrétne juh Španielska. Takže e, za toto by ste mali byť zodpovední vy, e, pán komisár, spolu s e, ostatnými. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Delange na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcela poďakovať pánovi komisárovi za to, že tu je, aj keď by som bola radšej, keby tu nebol, keby bol niekde v lietadle do Ruska, alebo niekde na najvyššej úrovni, aby, aby tam apeloval E, za zrušenie toho zákazu, ktoré Rusko, ktorý Rusko zaviedlo. A ja by som chcela poďakovať pánovi komisárovi za to, že teraz je ochotný s nami komunikovať, ale tá komunikácia by e, mala prebiehať určite lepšie než doteraz. Doteraz, dá sa povedať, bola až škandálne zlá. No a e, pán komisár sa prezentoval na tlačovej konferencii, ale vtedy to všetko bolo v takom v, takom, v takej fáze, že to bolo jednoducho neskoro. Um, pri e, rôznom skúmaní, napríklad keď sa e, v správach objavili tie úhorky, tak sme skúmali aj v Holandsku vyše 200 vzoriek a nič sa nenašlo. No a e, ten systém ehm, sledovania a vysledovania pôvodu E, potravín. Ten v podstate funguje, ale e, do celého tohto systému je zapojené také obrovské množstvo organizácií a ministerstiev, ministrov a neviem koho všetkého, že niekto z týchto ľudí stačí, by povedal pár nesprávne volených slov a už je z toho oheň na streche. No a tiež by som chcela povedať, e, pán komisár, že by ste mali Nemecku prehovoriť do duše, pretože pretože nie je predsa možné, aby sa tam veci riešili takýmto spôsobom a Eh, ďalej by som chcela, aby ste apelovali pred ministrami polnohospodárstva, aby eh, boli vyčlenené krízové prostriedky ehm, na určitú kompenzáciu. Práve na to tam je akýsi, akási krízová rezerva. Eh, teraz napríklad u nás tie škody sú 80 miliónov eur hm, týždenne a

presvedčená som o tom že takáto kampaň by pomohla v prevencii ochorenia a pomohla by aj e, výrobcom e, zeleniny. ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Záborská. Teraz pristupujeme k spontánnej diskusii alebo catch the A e, ja by som chcel povedať, že som dostal 21 žiadostí o slovo. Toto musím povedať hneď na začiatku a Ehm, hoci tá diskusia doteraz bola veľmi intenzívna a dlhá, tak e, e, no, vidím, že teraz prišla 22. žiadosť. Nie je jednoducho možné, aby som dal slovo všetkým, ktorí sa prihlásili a je mi to skutočne veľmi ľúto a ospravedlňujem sa kolegom, ktorí to slovo nedostanú, ale budeme musieť rešpektovať e, časy v našom programe, pretože inak Inak e, narušíme program neskorší. Pani Sikerska má, pardon, pán Sikersky má slovo. Ďakujem veľmi pekne. My dnes hovoríme o hrozbách, ktorým čelia nielen naši e, spotrebitelia, ale aj pacienti, ktorí ochoreli e, na túto chorobu a tvrdíme, že máme dobrý systém monitorovania včasného varovania a tiež e, veľmi prísne štandardy kvality potravy. No napriek tomu sa takáto kríza vyskytla, takže asi bude treba ten systém monitorovania a včasného varovania prehodnotiť. Bude ho treba zlepšiť, aby sme e, sa pripravili na prípadné ešte ťažšie, ešte tvrdšie krízy. No a mali by sme hovoriť e, o a teda nemali by sme zbytočne hovoriť o, o zdrojoch nákazy, pokiaľ v tom nemáme jasno, pretože tým ohrozujeme ďalších okrem tých, ktorí na túto, eh, tejto chorobe podľahli a eh, ktorí eh, na ňu ochoreli. My hovoríme o spoločnosti, hm, spoločnej polnohospodárskej politiky a možno táto situácia nám ukáže, aké dôležité je zaoberať sa týmito systémami. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Andres Bareja Josefa na jednu minútu. Pani, a ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, my, e, stoj, my čelíme momentálne veľkému problému, ako povedal pán komisár, a môžeme ukazovať prstom, e, kto je vinný, ale niečo sa stalo e, a nebolo to dobré. 22 ľudí zahynulo a o tejto, pritom o tejto veci sme pred tromi týždňami ešte vôbec nevedeli. Takže bez akýchkoľvek vedeckých informácií bola, ob, bolo obvinené Španielsko a e, vážené poslankyne, poslanci, e, španielské uhorky neboli kontaminované. Ja to opakujem, e, uhor, uhorky zo Španielska neboli kontaminované, pretože takéto informácie sa šíria a ak nie sú podporené, tak e, spôsobujú veľké, veľké škody a môžeme prísť o tisícky pracovných miest, navyše dochádza k strate dôvery. Táto epidémia jednoducho nepozná, nepozná hranice. A e, my e, voláme po zodpovednosti, pretože neboli vykonané kroky okamžite, pretože momentálne Nemecko čeli krízovej situácii, je tam, sú tam tisícky ochorení, ochorení ale E, Španielsko nie je zodpovedná. Ďakujem veľmi pekne, e, pani Durán. Vážený pán predsedajúci, vážený, vážený pán komisár, vy ste už povedali, že tento problém nie je e, miestne obmedzený, nie je lokalizovaný. Ja to hovorím veľmi dôrazne, pretože si myslím, že by sme potrebovali viac nástrojov a viac európskej koordinácie v tejto veci. A ja si myslím, že to čo, mm, to, čo vyhlásili nemecké orgány, to bolo zmetočné a malo to veľmi negatívny dopad pre španielských, ale aj ostatných polnohospodárov, pretože to nepostihlo len tých španielských. Takže bol tu nedostatok komunikácie, nedostatok transparentnosti a ono sa ťažko hľadá, kde, e, kde k tej chybe došlo, ale predsa nie je možné ak chceme informovať rýchlo, e, šíriť nejaké nepravdy. A tí, čo vlastne vypustili takéto informácie, predčasne by mali e, vziať svoju zodpovednosť a mali by podporiť kompenzáciu. No a voľnohospodári očakávajú spravodlivé odškodnenie a ďalej je tu otázka vysledovania tiež e, rezistentnosti voči antibiotikám. A to sú tiež veci, na ktorých budeme musieť pracovať. Sorry, uh, Mr. President. Ospravedlňujem sa, hovorí ďalšia rečnička. 22 mm, ľudí v Európe zahynulo a viac ako 1600 je postihnutých touto epidémiou E. coli a e, je na mieste e, vyjadriť nielen sústrasť pozostalým, ale aj um, čo najrýchlejšie uzdravenie sa e, nakazeným Zatiaľ však ešte stále nie je jasný zdroj tejto epidémie a e, hľadanie stále prebieha, ale to riziko nie je odstránené a um, dochádza k erózii dôvery spotrebiteľov. Polnospodári tvrdia, že ich potraviny sú úplne bezpečné a e, orgány ich, e, ich napádajú neodôvodnenými vyjadreniami. V minulosti v Spojenom kráľovstve sme tiež uh, boli postihnutí e, takýmto šírením polopravd a e, masovou e, dezinformáciou napríklad v, v prípadoch ochorení hovedzieho dobytka, takže by sme sa mali z tohto poučiť. Ďakujem veľmi pekne, pani Jiménez Teresa. Najdôležitejšie momentálne je venovať sa postihnutým, pretože Najpostihnutejšími sú v tomto spotrebitelia Európy. My e, musíme preto volať po transparentnosti a zodpovednosti a tu nesú zodpovednosť e, nemecké orgány, ktoré obvinili e, španielské úhorky a Almeria a Malaga sú regióny, ktoré pravdepodobne zo zásahu, ktorý dostali po týchto obvineniach, sa nespamätajú. No a my Eh, požadujeme odpoveď, požadujeme reakciu a chceme vedieť, aká bude budúcnosť týchto regiónov. Teda nie len v Andalúzii, ale eh, v ostatných polnohospodárských oblastiach, eh, nielen Španielska, ale Európy. Tu treba nájsť riešenie a keď dnes, pán komisár, budete hovoriť s ministrami rady, požadujte okamžité ekonomické a morálne odškodnenie pre všetkých producentov v Európe, pretože oni hľadia na nás síce s rozhorčením, ale aj s očakávaním. Ďakujem veľmi pekne.

Napriek výsledkom výskumu nemecké orgány eh, poškodili španielských výrobcov a niekto ešte ich nevyzval, aby nahradili škody, ktoré spôsobili Nemecko, ktoré má ťažké problémy a slabosť a eh, zaobchádzanie pani Merkelovej voči južným štátom eh, je nepriateľné. Niekto povedal, že Merkelová Mer- M- Merkelová je nedôveryhodná a nemá morálny kredit. Ďakujem. Teraz pán Stas. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Ehm, my sa musíme ponaučiť z chýb, ktoré boli vykonané. A tu, tu bol najmä problém s koordináciou a e, upozornili na to kolegovia z Nemecka, e, tak z opozície, ako aj, z vládnych e, strán, aj z ministerstiev. Ja si myslím, že je potrebné vybudovať silný národný systém kontroly a treba preskúmať systém, ktorý momentálne funguje v Nemecku a ktorý takto zlyhal, ale aj v ostatných 26 štátoch, kde takisto môže podobným spôsobom zlyhať. Takže možno bude treba preveriť, či tie interné systémy kontroly vo všetkých členských štátoch sú dostatočne silne vybudované. Európsky systém, e, ako spovedala správne pani Rod Berend, tie, te, ten systém existuje, aj funguje. A možno je nedostatok isté koordinácie a komunikácie medzi jednotlivými zložkami tohto európskeho systému, ale práve preto by som chcel, pán komisár, požiadať vás, aby ste v prvom rade e, reagovali na to, čo povedali pani, páni Leinen a pani Rod Berend že by ste teda vypracovali nejaké takéto riešenie. Po druhé, budete sa snažiť e, odškodniť e, polnohospodárov, ktorí boli touto krízou postihnutí. Gabriel Mato Adrover. Ďakujem, pán predseda. Hm, práve e, v krízovej situácii e, vidíme nečinnosť a dôveryhodnosť a V tomto prípade chyba veľa. Komisár povedal, e, že podozrenie o španielských horkách nebolo potvrdené. Nie, pán komisár, bolo potvrdené, že tie podozrenia boli nepodložené, nezodpovedné a bez objektívnych údajov. Bolo potvrdené, že 23 mŕtvych že tu bola obrovská škoda um, z lodinárskeho sektora Španielsku a komisia um, musí urobiť to, čo teraz nerobila, to konať výrazne v rôznych podiach a um, musí skončiť uh, tento veto, musí zabezpečiť, že tieto nepodložené podozrenia, ktoré spôsobili európske škody v Španielsku, uh, budú nahradené odškodnené a uh, to bez meškania odškodniť e, tých, e, ktorí boli postihnutí a musí bezodkladne zabezpečiť e, vysokú kvalitu a bezpečnosť európskych potravín. La parola Ďakujem. Teraz Judith Meris. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, pán predsedajúci, vážení kolegovia. My sledujeme krízu v priamom prenose a teraz mnohí majú tendenciu ukazovať prstom a viniť, e, alebo teda hľadať vyníka, lenže my musíme najprv vyriešiť túto krízu a potom môžeme riešiť všetko toto ostatné. Ja si myslím, že prvou prioritou je nájsť e, liečbu pre ehm, tých, ktorí sa nakazili touto baktériou rezistentnou proti antibiotikám a po druhé bude treba veľmi dobre komunikovať a kráčať po tej tenkej línii medzi informovaním e, postihnutých, teda pacientov, a informovaním spotrebiteľov a producentov, tak aby neboli poškodené nikoho práva. Okrem toho, e, Okrem toho si musíme položiť otázku, aký je náš systém zvládania kríz, pretože toto určite nie je posledná kríza. E, vyjadruje sa tu mnoho rôznych orgánov a Ehm, otázka je, ako e, to budeme spravovať v budúcnosti, kto to bude celé režírovať a nad týmto by sa mala zamyslieť najmä rada, teda ministri. A mali by sme e, si priznať aj to, že medzi jednotlivými krajinami existujú veľké rozdiely aj v riešení týchto kríz, aj v schopnosti ich zvládať. Parola onorevole Angelika. Teraz pani Angelika Vertman. Ďakujem. My uh, súcitíme s obeťami ako a, a e, v zmysle zdravia. Um, obyvateľstva e, majú orgány povinnosť e, informovať ľudí a e, dobro ľudí je na najvyššie zložité a v USA je na to systém včasného varovania. Vzhľadom na to, že 23 ľudí zomrelo, je povinnosťou, kde sú zárodky a tieto boli na španielských uhorkách a čo sa týka hospodárskeho odškodnenia, musí zaplatiť e, ten e, spôsobiteľ a nie ostatný a e, určite chcem skritizovať tých, ktorí neboli k dispozícii počas celej diskusie rady o tejto téme. Teraz pán Boguslav Sonik. tak Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste mi dali slovo v tejto dôležitej rozprave. Občania EÚ žiadajú efektívnosť v práci európskych inštitúcií v oblasti prevencie e, prepuknutia epidémie e, až po jej šírenie e, v EÚ, ale predovšetkým bezpečnosť potravín a prevenčné agentúry musia mať metódy na to, aby zabránili panike. Musia, musí to byť nezávislé od národných štruktúr a tiež by mali mať e, e, nástroje na riadenie takýchto kríz. V takomto prípade sa nedá zabrániť panike celkom. To má e, za dôsledok milióny eur strát, ceny sa znížili o dve tretiny len za jeden týždeň v Polsku. Každý týždeň prináša straty dvoch miliónov za týždeň a Mm, toto sa dá porovnať eh, s prasacou chrípkou, kedy európske inštitúcie dokázali zabraniť panike. Toto je čas konať. Ďakujem. Pán Tarabal má slovo. Pán predseda, pán komisár, solidarita to je to, čo je potrebné, je to základný princíp EÚ. Nemali by sme umožniť e, nezodpovedné kroky e, zo strany niektorých aktérov. Nie je to priateľné, aby Nemecko neuznalo zodpovednosť e, v šírení informácií cez hranice. Tlačová konferencia sa rovnala obvineniu španielských úhoriek. Nemôžeme uh, vydávať takéto signály paniky. Nie je priateľné, že keď máme, problém, že máme takéto problémy v komunikácii v čase krízy. Tieto chýry viedli k honu na čarodejnice. Toto nie je priateľné. Ľudia musia akceptovať svoju zodpovednosť a vzťah dôvery medzi výrobcom a spotrebiteľom bol pre, prerušený toto sa môže ešte zhoršiť. Musíme zabezpečiť, aby tu bola bezproblémová vystupovateľnosť v potravinovom reťazce. Um, ak sa nepoučíme, tak tých 22 ľudí zomrelo zbytočne. Ďakujem. Slovo som dal desiatim kolegom v rámci CatchDI. Ospravedlňujem sa 12 ďalším, ktorým, ktorí slovo nedostanú. A teraz by som chcel dať slovo naspäť eh, pánovi komisárovi Dalimu, aby zhrnul túto debatu, kde bolo toľko vyjadrených myšlienok a toľko komentárov. Pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem vám všetkým. Poslancom, ktorí prispeli do tejto rozpravy. Nemôžem reagovať na všetky komentáre, ktoré odzneli, ale ubezpečujem vás, že sme vzdali na vedomie pocit, ktorý bol vyjadrený na tejto pôde. Dnes budem v výbore pre v Rade pre polnohospodárstvo, zajtra budem v Berlíne, aby som sa zúčastnil na koordinačnom stretnutí ktoré sa uskutoční v rámci potravinovej bezpečnosti zdravotného sektora v Berlíne spolu s expertami, ktorých tam máme. Chceme zabezpečiť, aby sme presadili to, čo sa snažíme. Mojou prvou a prvoradou, mojim prvým a prvoradým cieľom je práve táto úloha. Sústredujem sa na mobilizáciu a urychlovanie e, nájdenia zdroja. Vytvorili sme krízovú jednotku 30. mája a na úrovni komisie sme plne zmobilizovaní. Už sme boli plne zmobilizovaní už v tom čase. Verejná služba sa zmobilizovala, je tu ECDC, ktorá, tiež akti- ktorá je aktivovaná na krízový mód, aby čo, rýchlo, čo najrychlejšie zareagovala. Komisia požiadala ECDC, aby e, vytvorila analýzu, komisia toto koordinovala, máme každodenné stretnutia s expertami členských krajín, ehm, máme tu podávanie správ, dotazníky, zdieľame e, spoločné perspektívy, sanitárne opatrenia. Toto sú niektoré z výsledkov, ktoré sme dosiahli za veľmi krátky čas. Musíme byť veľmi opatrní a všetko musí mať správnu perspektívu. Pre nás všetkých by bolo veľmi jednoduché len kritizovať a vydávať stanoviska radšej alebo skôr ako byť práve na mieste, kde sa kríza deje a sledovať, čo sa deje. Musíme prijať rozhodnutie, ja to zdôrazňujem, musíme mať udržateľné dôkazy, ale nesmieme strašiť tých, ktorí rozhodnutia majú prijať. Niekedy tie rozhodnutia sú rizikové a situácia je veľmi ťažká. Je tu strach, že po neúspechu títo zodpovední budú obvinení, že ich dáme za mreže a každý e, ich bude len odsudzovať. Myslím, že tento aspekt z, um, riadenia situácie je veľmi dôležitý. To isté platí ohľadom kontroly a informácií. Máme európsky systém, ktorý umožňuje rýchlu komunikáciu. Aby sme mohli rýchlo komunikovať, je tu princíp subsidiarity, ktorý ide čo najnižšie, teda na tú, na tú prvú úroveň, kde by komunikácia mala začať. Ak začneme s kontrolami vrstvu po vrstve, s overovaním informácií, tak e, ten princíp rýchlosti sa naruší. Tam, kde ide o zdravie a život, kde je to otázka života a smrti, tak rýchlosť je prvorada informáciám. Neustále informujeme, tak ako informácie dostávame. Naše informácie sú rýchle a musím povedať, že komisia, pokiaľ ide o informačné ciele, súhlasí s tým, že koordinovaná a rýchla informácia je zásadný prvok riadenia rizík v roku 2009 na základe našich skúseností sme vytvorili systém koordinácie e, verejných informácií pre verejnosť. Bezpečnostný výbor má sieť komunikátorov, potrebujeme lepšie zaangažovať regionálnych hráčov do tohto procesu, ako aj e, Svetovú zdravotnú organizáciu. Včera som telefonoval s Margin Chanel e, zo Svetovej zdravotnej organizácie. Práve sme hovorili o tomto aspekte koordinovanej informácie a chceme zabezpečiť, aby bola plná koordinácia predtým, ako dojde ku komunikácii. Bude tu vyšetrovanie, budú analýzy, e, štúdie, ale keď e, zistíme, e, odkiaľ prišla kontaminácia, keď sa táto zastaví, tak sa chceme sústrediť na informácie, na vyšetrovacie protokoly, na koordináciu celoplošne keď táto kríza e, odkedy táto kríza nastala a potom budeme premýšľať e, nad tým, e, či by sme mali mať lepšiu európsku koordináciu. Možno, že toto je odpoveď, ale ako hovoríte vy, bude to znamenať širokú diskusiu v parlamente aj v členských krajinách. Ku kompenzáciám O tomto budeme hovoriť dnes popoludní vo výbore pre v Rade pre polnospodárstvo a som si istý, že môj kolega Čelos urobí maximum, aby sa vyvinuli prostriedky a nástroje kompenzácie polnohospodárov, ktorí utrpeli v dôsledku tohto problému. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár. Tento bod bol vyčerpaný, ideme na ďalší bod a to je odporúčanie do druhého čítania a správe o e, aplikácii e, spoplatnenia ťažkých e, nákladných vozidel.